Sesja zawieszona w dniu 11 lutego 2010 zostaje wznowiona. Schôdza, ktorá bola pozostavená 11. februára 2010, e, je znovu otvorená. Máme tu predsedu e, Európskej rady, pána Hermana van Rompuja. Poprvýkrát na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu srdečne vás vítame a blahoželáme k vášmu zvoleniu. Uh, mm, vždy potrebujeme približne 15 minút na začiatku. Mm, už a potom začne rozprava. Rovnako by som chcel privítať predsedu Európskej komisie, pána Barosu. Za ostatných 5 rokov ste si už zvykli na tieto návštevy. Už ale aj tak vás vítam ešte raz. No, dámy a páni, na začiatok niekoľko poznámok a informácií. S polutovaním musím povedať, že pri železničnom nešťastí nedaleko Bruselu eh, prišla o život aj pani Claudia Candeago. Naša kolekcíňa z generálneho riaditeľstva pre komunikáciu pani Candeago pracovala v parlamente, v Európskom parlamente eh, od decembra roku 2008 a v mene nás všetkých vyslovujem pozostalým našu úprimnú účasť, sústrasť. Ďalšou katastrofou bola, boli záplavy na portugalskom ostrove Madere. Od roku 1993 to boli najťažšie záplavy, pri ktorých prišlo minimálne 30 ľudí o život. A v týchto časoch tiež vyjadrujem našu sústrasť všetkým pozostalým dámy a páni a požiadam vás o minútu ticha.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 sa opätovne dostal na titulné stránky novín kvôli prenasledovaniu mimovládnych organizácií. Európsky parlament neustále obhajuje univerzálne hodnoty, ktorým e, veríme aj v budúcnosti. Budeme odsudzovať autoritatívne e, režimy a budeme e, podporovať demokratické, demokratické inštitúcie a organizácie. Zápisnice posledného zasadnutia z 11. februára 2010 ste dostali k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky? E, vidím, že nie, takže tým je ten protokol prijatý. Niniejšie informuje, že pod oświat... No a ďalej by som vás chcel informovať o tom, že v písomnej pripomienke číslo 54 v otázke o otázke koní. Autormi, ktoré sú pani Jendřejevská a pán Šliter, zložili k dnešnému dňu, alebo po dňu sa podpísala väčšinu, väčšina poslancov. Sú to kone urči, určené na porážku, no a v súlade s článkom 120 eh,